zajtra, teda 21. januára 2011. Zápisnica z tohoto zasadania e, bude predložená parlamentu na schválenie na začiatku e, najbližšej parlamentnej schôdze. Ak nikto nie je proti, tak uznesenia, ktoré boli dnes schválené, budú okamžite doručené príjemcom a orgánom, ktoré sú tam uvedené. Ešte tu máme, sa tu hlasí pán Steli v rokovacom poriadku. Ďakujem pekne, pán predseda. Práve sme mali dve hlasovania podľa mien. Dnes do obeda, vlastne ešte pred obedom sme mali iba dve takéto hlasovania a je to pravidlo v tomto parlamente, že je nutné hlasovať takýmto spôsobom v 50, minimálne 50 prípadoch hlasení, aby, aby, aby ste dostali plné diety. E, je to tak, alebo aká je vlastne tá situácia? Milím sa? At... Áno, máte pravdu, musíte byť prítomní minimálne pri 50% hlasovaní. Dobre, kolegyne, kolegovia, dostali sa na záver našej schôdze, môžem ju zavrieť a želám vám príjemné popoludne a šťastný návrat do vašich domovov. Ďakujem pekne a dovidenia na budúce.